pôvodné ciele, pôvodné smernice a že sa nám niečo podarilo, ak to parlament celú odhlasuje. Ďakujem pekne. Grazie. Predsedajúca, ďakujem pekne. Rozpráva sa skončila a hlasovať sa bude potom v stredu o 12. Devo fare alcuni annunci. Teraz um, prejdeme predovšetkým by som chcela povedať, že nemecké orgány predložili požiadavku zrušiť parlamentnú imanitu Elmarovi Brokovi, e, ktorý e, čo požiadal e, úrad štátneho prokurátora a táto požiadavka bola odložená výboru Júri, ktorý zodpovedá za takéto otázky. Okrem toho predsedníctvo parlamentu takisto od skupiny európskych socialistov a demokratov, ako aj skupiny liberálov a sekretariátu nezaradených poslancov viaceré požiadavky o um, rokovania, o vymenovania do parlamentných výborov a medziparlamentných delegácií. Zoznam všetkých týchto bude um, um, k dispozícii ako príloha zápisnice z tohto plenárneho zasadnutia a my to potom schválime, pokiaľ nebudú predložené žiadne námietky pred jeho schválením alebo do termínu E, teraz ďalším bodom programu sú jednominútové vystúpenia k súčasným problémom. Budem naliehať, aby ste sa držali jednominútových e, časových priestorov, pretože máme málo času, takže dávam slovo pánovi Nikolesku na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcel vyjadriť e, moju obavu E, súvisí s rumunským pristúpením do šengenského priestoru. E, myslím si, že hrozíme šengenský systém. Rumunsko už e, je pripravené, prijalo aj, alebo pozmenilo aj svoju legislatívu. Rumunsko nebude exportovať ani neexportuje žiadnych zločincov do ostatnej časti Európskej únie a nemôžeme akceptovať takisto ani stigmatizáciu rómskych občanov v zahraničí a nemôžeme jednoducho Házať všetk, všetkých do jedného vreca. Takže je potrebné, aby sa zabezpečili objektívne kritéria. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz e, dávam slovo pánovi Kopovi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 Boj proti korupcii v Európskej únii je potrebné prispôsobiť sa, najmä pokiaľ ide o vnímanie bezpečnosti v Európskej únii. Je dôležité, aby organizácie pracovali transparentne a aby obe strany eh, prijali autonómiu eh, vzájomne. Eh, tej druhej strany je potrebné, aby konali koordinovanie a aby práve v prípade politických opatrení konali koordinovanie, pretože inak sa mrhá mnoho energie a úsilia na oboch stranách. Preto je potrebné sehnúť efektívnosť e, a transparentnosť, e, pokiaľ ide o e, konkrétnu formu inštitucionálnej spolupráce, nuž vytvorenie konzultačných mechanizmov, ďalej spoločné kroky, to všetko je veľmi dôležité. Rada by som požiadala, aby sme rokovali podrobne o vzťahu medzi NATO a Ruskom. Teraz pán Bušoj. Ďakujem teraz pán Bušoj. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. 28. novembra eh, budú voľby v Moldavsku. E, za posledné roky bola v Moldavsku e, ťažká situácia, avšak e, krajina prešla veľkým pokrokom v reformovaní krajiny a myslím si, že preukázali, že chcú ísť európskou cestou a preto aj, EU, aj Moldavská republika dostala ekonomickú pomoc. Dúfam, že tieto voľby e, pod, potvrdia, že Moldavsko e, je na ceste k demokracii a čoskoro sa pridruží k širokej európskej rodine. Ďakujem pekne, predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz dávam slovo pánovi Trianto Filidesovi. Boradis Gramadias Sebidrobis Periferion σε σχέση με μια έκθεση φωτογραφίας που οργανώνει ο εκτοπισμένος Δήμος της Κερίνιας pokiaľ ide o jednu výstavu fotografií, ktorá prebehla v Kyrénii, e, to je teraz obsadené mesto e, tureckými vojskami e, na Cypre. Táto výstava fotografií ukazuje, ako kostoly a iné kultúrne pamiatky sú ničené v tomto meste, kedy si žili ľudia, ktorí eh, patrili eh, ku kresťanom, ktorí boli greckého pôvodu a mnoho eh, dedin v tejto oblasti sa teraz násilne ničí a je tu snaha vykinožiť korene týchto ľudí, ktoré, ktorí v tejto oblasti žijú už 46 rokov. A to prebieha práve týmto domácim mm, úsilím tureckej armády v roku 1974 vpochodovali do týchto dedín a odtedy sú tam. Je polutovanie hodné, že táto výstava fotografií nemôže e, byť e, zverejnená v plnej e, miere. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Bafton. Uh, you, Ďakujem, pani predsednička Írsky bailout je nepravdepodobný, že by bol posledný v eurozóne. Napriek tomu, že táto kríza je pliaga. Dôrazňuje sa, že írsky problém je iný než problém v Grécku pred 7 mesiac, mesiacmi, kdežto v Atenách to, bola, to, to bolo kvôli korupcii a nezodpovednosti. Írsko to je kvôli bankám. Portugalsko ešte stále sa snaží držať nad vodou, tak ako je Španielsko. Čo majú tieto krajiny spoločné? nemajú vhodnú jednotnú menu, ktorá je založená na idealistickej ideológii a nedáva ekonomický zmysel. Nemôžete si dávať všetky vajíčka do jedného košíka, ktoré sú najprosperujúcejšie krajiny Európy, Norsko a Švajčiarsko. Oni si kontrolujú svoje zdroje a obchodujú so susedmi z EÚ. Pomoc Portugalsku by zvýšila ten účet na 300 miliárd. A to je celý kapitál EÚ. Čiže navrhoval by som EÚ tanáziu. To by bolo asi jediné riešenie. Ďakujem. Pán Ehrenhauser. Ďakujem pekne. Teraz sa hovorí, že keltský tiger e, teraz potrebuje opateru. Prečo? Lebo korene finančnej krízy sú určite v peňažných systémoch. Sú to sú veľmi spojené, ako sa vytvárajú peniaze banky napumpovali peniaze do systému, to spôsobilo infláciu a vedie to k tomu, že zúčastní sú masívne zadlžení. Takže máme systematickú krízu a nevyriešime ju tým, že budeme miliardy eh, investovať do chorého bankového systému ani vtedy, ak sa to spraví obchádzkou cez irský rozpočet. Potrebujeme reformovaný eh, systém tvorby peňazí Musíme to dostať do verejných rúk a aby miliardové zákazky sa vyčistili tieto toky, aby to bolo kompatibilné so slobodným trhovým hospodárstvom ale potrebuje to určitú silu a podporu v politike a nie je možné, aby sme aby nám tu v parlamente jednoducho diktovali banky. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Tökeš. Grazie, Mrs. woman. Kedves kollégák, tisztelt parlament, vélemény... Ďakujem, pani predsednička, milí kolegovia, ctení poslanci, podľa môjho názoru by Európsky parlament mohol si pripomenúť 95. výročie genocídy Armen, Arménov. Na to by nemal zabudnúť. To bolo rozhodnutie z 18. júna 87. Tam bolo, mali by sme si spomenúť na 2,5 milióna nevinných obetí, pretože toľko ľudí bolo zavraždených a táto skutočnosť zodpovedá takým prípadom, ako bol holokaust alebo komunistické masové ľudové vraždy. Musíme tieto kruté činy odsúdiť, ktoré mali za cieľ zničiť Arménov a kresťanom. Až doteraz 22 štátov uznali tento eh, arménsky holokaust ako historickú pravdu. Je škoda, že vyhlásenie pána Messerschmitta nedostalo podporu Európskeho parlamentu. Ja som vyzval, vyzývam predsedu Buzeka, aby sa pripojil tejto iniciatíve, aby európske členské krajiny odsúdili genocidu Arménov a aby sa táto téma dostala na agendu rokovaní s Tureckom.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 kvôli platobnej politike. Je tu únik mozgov podporovaný vládou. Mladí ľudia, ktorí študujú v zahraničí, za iniciatívy sociálno-demokratickej strany ne, nevedia nájsť prácu alebo sú prepušťaní z práce, aj keď by mali hrať hlavnú úlohu pri rozvoji rumunskej spoločnosti. Ja podporujem voľný, slobodný pracovný trh, ale vláda potrebuje vytvoriť pracovné miesta. Títo mladí ľudia by mali využiť svoju skúsenosť. A chcem využiť túto príležitosť aby som povedala študentským asociáciám aj tým zahraničí, aby som im povedala, že ich podporujeme. Ďakujem pekne. Teraz pani Dubau. Gracias, presidenta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rybárske lode trpeli útokmi, veľkými útokmi za posledné dva týždne bolo množstvo rôznych útokov na tieto plavidlá a piráti využívajú lode, ktoré uniesli, aby využívali svoju logistiku. Naše plavidlá sú zraniteľné a preto ich prepadávajú. My potrebujeme väčšiu koordináciu, preto, pretože medzinárodné sily nezasiahli do žiadneho z týchto prípadov a nedokázali ani spustiť poplachy a, a reagovať na poplachy. Takže potrebujeme väčšie zapojenie zo strany OSN, viac krajín a viac zdrojov, potrebujeme efektívnejšiu blokádu somalského pobrežia a potrebujeme urobiť viac, aby sme potlačili piráctvo, pretože je to, eh, oni ničia naše rybárske flotily. Máme množstvo dohôd a samozrejme potrebujeme zabezpečiť bezpečnosť pre rybolov v tejto oblasti. Ďakujem pekne teraz pán Rossi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela obrátiť pozornosť parlamentu k tomu, čo sa stalo na výstave pri e, podpore kultúrnych hodnot e, kultúrneho dedičstva okupovaného Cypru. 17. novembra bola to výstava, ktorá tam trvala od 17. do 26. 17. novembra po otvorení výstavy um, šéf šéf pre DG Communication Petzold Wolfgang povedal vystavovateľom, že by mali okamžite e, stiahnuť výstavu e, s tým, že e, to, čo bolo na paneloch, to bolo iné, než bolo odohodnuté, ale ja mám popis tých vystavených exponátov a tam neboli medzi, tými, medzi nimi neboli žiadne rozdiely a kurátor výstavy napokon musel vlastne musel potom vymazať informácie, ktoré sa týkali okupácie, okupácie Cypru Turkami. Ja som sa rozprával potom s šéf e, vedúcim jednotky, aby mi vysvetlil, že čo sa vlastne stalo a potom niekoľko hodín sa opäť otvorila táto výstava. Chcel by som obrátiť pozornosť na túto skutočnosť. Predsednička, teraz dám slovo pánovi Dámy a páni, bohužiaľ, Rumunsko sa teraz stalo divokou hranicou Európy. To bolo zlé za komunistických čias, ale teraz je to ešte horšie s, mafián, s diktátormi. diktátor, Je tam veľmi veľa korupcie, 5000 vražd nebolo vyjasnených v Rumunsku od roku 1990. Rumunsko sa stalo rajom pre organizovaný zločin a mafiu a stá sa je aj priestorom pre pedofilov a rôznych iných zločincov. Je dobrá vec, že Berlínsky múr padol, ale on padol bohužiaľ na nás, vo východnej Európe. Od roku 1990 niektorí ľudia si mysleli, že toto je Drakulova zem a to bohužiaľ ešte trvá. Ďakujem pán Komucákos. Ďakujem. E, Zťahujú sa tmavé mraky nad Európou. Je tu extrémna pravica, ktorá je nepriateľská k cudzincom a dostali viac hlasov v mnohých členských krajinách. To je aj vo Švedsku a toto nemôžeme prehliadať. Hospodárska kríza <clears throat> a migračné problémy vedú k nebezpečnej zmesi toho, čo plánujú extrémisti. To stále len zhoršuje problém centrálno-politické e, strany, frakcie, ktoré podporujú a zastupujú demokraciu a ľudské práva a EPP a socialisti majú tu pred sebou ťažkú úlohu, musia tento mrak odstrániť predtým, než dojde k búrke, musí prísť ku koordinácii, aby sme mohli lepšie postupovať voči týmto problémom, ako sú migračné vlny. A toto sa my nevyriešime. Tu v Európskom parlamente musíme, pani predsednička, e, e, zahájiť silnú iniciatívu proti rasizmu, proti nepriateľstvu cudzincom v Európe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Kelly. Um, ja viem, že sú oči Európy, ktoré sa dívajú na moju krajinu. S um, krízou spôsobil predovšetkým ne, prečo, nenásytnosť, nenásytnosť politikov a pod, e, podnikateľov. A teraz za to bude platiť populácia. Však krízu spôsobil aj nedostatok e, pravidel pre bankový sektor a to platí pre celú Európu. Nepamätáte sa na, stres, na stres, zaťažové testy jednotlivých bank, Takisto aj komisia otestovala s týmito testami aj írske banky a všetky prešli. A ja som veľmi nespokojný a veľmi víkam, vítam solidaritu, ktorú preukazujú ostatní krajiny v Európe a ktoré chcú stabilizovať naše hospodárstvo. Avšak ja si myslím, že tu máme teraz križovatku pre budúcnosť Európskej únie. Írsko je veľmi suverenným štátom a akýkoľvek diktát z Európskej únie vlastne prekračuje nebezpečnú líniu úniu z hľadiska suverenity jednotlivých členských štátov. Ďakujem pekne. Grazie, la parola. Ďakujem pekne. Dávam slovo pani Arkin. Thank you, Madam President. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja takisto by som chcela hovoriť o kríze, ale e, z inej perspektívy dnes sme počuli Jean-Claude Tricheho aj Oliho Rena, ktorí hovorili o potrebe fiskálneho vyrovnania, usmernenia. Spomínal Irsko, Portugalsko a iné krajiny, ktoré musia sa držať e, paktu stability. Keď sa pozrieme na výsledky prieskumu Eurobarometra z dneška, e, ktorá sa viac ako 27 tisíc občanov EÚ pýtal a nich 1 tisíc občanov Írsko, aké majú názor na to, ako sa máme dostať z krízy. Ja sa sústredím na jednu vec. Jedna otázka, a, akým spôsobom si ľudia predstavujú, že rýchlo sa dostaneme z krízy a 29 e, občanov z EU veľo, že treba znížiť e, verejné výdavky. To sú dve tretiny a 57 írskych občanov chcú podporiť e, ekonomiku predovšetkým. A a po ďalšie, čo sa týka otázky o prioritách politiky, potvrdilo, že 51% si myslí, že musíme predovšetkým riešiť chudobu a sociálnu exkluziu, takže sú naozaj rôzne názory a my vonkoncom nereagujeme na to, čo chcú občania. Myslím si, že mali by sme si e, opraviť naše priority. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo pánovi Betenovi. Uh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Zajtra 23. novembra je 4. výročie uh, úmrtia môjho um, uh, občana z môjho obvodu pána Litvinienka, ktorý ho bol zavraždený ruským štátom v, v teroristickým útokom a tri podozrivé osoby e, s Dmitri Kufton a Sokolenko sú ešte stále e, na slobode v Rusku, zatiaľ e, čo medzi tým e, pán Litvinenko pani Litvinenko nedostala sa, ne, sa nedostala možnosť eh, zabezpečiť spravodlivosť, eh, ako by bola bežná prax eh, pri takomto, takýto násilnej smrti. Preto by som chcel využiť túto možnosť a vyzvať britské orgány, aby čo najskôr určili, za akých okolností došlo k tomuto umrtiu a čo bolo príčinou umrtia a takisto, aby sa kvantifikoval tento čin ako vražda ten pán Ehm, Litvinenko bol zavraždený na britskom území a to je najmenej, čo by jeho rodina mohla ehm, mať aspoň ehm, takéto zaobchádzanie. Ďakujem pekne, dám slovo pani Záborskej. Grazie, signora prezidenta. Ďakujem pekne. Kolegovia, pred týždňom boli zverejnené správy o prístupovom procese v balkánskych štátoch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

úspory celkovo znamenajú, že sa budeme musieť uskromniť eh, vo mnohých oblastiach eh, života na našom ostrove eh, vo Veľkej Británii. 250 tisíc lodí prepláva každoročne tento kanál La Manche. A iba minulý rok sa udialo mnoho udalostí v tejto oblasti. Myslím, že umiestnenie hliadkových člnov a lodí je dôležité na bezpečnosť v tejto oblasti a tiež na zachovanie e, kvalitnej úrovne životného prostredia. Toto musia sledovať verejné orgány. Nesmie to prejsť do súkromných rúk. Európska komisia by mala preveriť túto otázku a musíme sa snažiť, aby sme aplikovali integrovanú námornú politiku pre bezpečnosť všetkých. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Uďas. Ďakujem. Ja by som rád nastavil e, tému. Máme tu písomné vyhlásenie 86, ktoré popisuje vodu ako verejný statok. Je to e, všeobecné ľudské právo mať prístup k vode a spravovanie vodných zdrojov je e, verejnou službou a to potvrdzuje aj správne kroky riadenia zo strany vlády. To sú základné princípy, ktoré nás inšpirujú a to sú tie isté princípy, ktoré priviedli tisíce Talianov, aby podpísali referendum, ktoré popisuje vodu ako verejný statok. Domnievame sa, že toto je bitka, do ktorých sa musia zapojiť všetci. Toto vyhlásenie predložili kolegovia z všetkých skupín, skupín zelení, socialisti a mm, tiež si získal koncenzus v celom parlamente. Cieľom tohto vyhlásenia je získať podpis e, aspoň polovice poslancov parlamentu a tak by toto vyhlásenie získalo oficiálne stanovisko parlamentu. Voda je právom Ďakujem pekne. Teraz pani Makovej. V nedelu eh, prebehli pred, sa uskutočnia predčasné parlamentné voľby v Moldavsku. Je to voľba medzi demokraciou a komunizmom. Eh, Výťazstvo demokratických síl v Aliancii pre európsku integráciu by boli náznakom, že pokrok za posledné roky bude pokračovať demokratické riadenie, ďalej občanské práva a blahobyt ľudí v Moldavsku e, sú ciele tohto hnutia. Je potrebné, aby ľudia boli zjednotení po voľbách. Voľby v nedelu musia byť e, slobodné a spravodlivé a voliči musia mať e, dostupné informácie. Násilnosti z roku 2009 sa nesmú opakovať. Demokratická vláda sa nesmie dostať k moci e, v dôsledku strachu alebo podvodu. Voliči, ktorí budú voliť v nedeľu, rozhodujú nie my, poslanci, ale rozhodne potrebujeme demokratické síly a e, želáme im veľa úspechov. Ďakujem pekne teraz e, pán Grandes. Ďakujem pekne. Nedávno sudca v Bagdade E, kostol Bagdade bol napadnutý a prišlo e, k zraneniu mnohých žien a detí iba preto, že boli kresťania. Toto nie je ojedinelý prípad. Mm, boli sme svedkami e, celej vlny útokov na kresťanov v moslimských krajinách v Maroku. Došlo k obťažovaniu ďalej v Turecku, taktiež v Nigérii a v Káhire bolo zavraždených niekoľko kresťanov E, pri vchode do kostola. Predseda parlamentu Buzek by mal oficiálne predniesť vyhlásenie, ale musíme jednoznačne odsúdiť teroristický útok. Prečo však neodsúdime aj motív? Pretože nepopierateľným motívom pre tieto vraždy bolo jednoducho to, že títo ľudia boli kresťanmi. Sme zbabelci keď to nie sme ochotní pomenovať takto priamo. Nemali by sme zabúdať na Oriana Falačho, ktorý, e, ktorá bola takmer ukameňovaná iba preto, že nastolila takúto dôležitú tému v Európe. Ďakujem pekne. Teraz pani Jotová. Ďakujem, pani predsedajúca. Vzdelávanie je prioritou pre stratégii EU 2020 a je našou povinnosťou, aby sme uviedli túto stratégiu vhodne do praxe, ale bulharská vláda práve uplatňuje protieurópsku národnostnú politiku, pokiaľ ide o oblasti vedy a výskumu. Bulharsko a iba e, vyčlenilo 0,6 HDP na výskum e, vedu. Bulharská akadémia vied bude zrušená. Je to inštitúcia, ktorá vznikla e, počas osmanských čias a vyškolila viac ako 55 bulharských vedcov a má uznanie na celom svete. Bulharská vláda však nedokáže nájsť e, iné riešenie krízy a začína rušiť významné vzdelávacie inštitúcie. Ďakujeme pekne. A teraz dostane slovo pani Tunen Hunstein. E, Ďakujeme. Ja by som rada upriamila pozornosť na to, čo Európska komisia um, vykonáva a síce neuskutočňuje dostatočné konzultácie, pokiaľ ide o diela, u ktorých nie je jasný autor. Ja som bola organizátorkou vypočutia na toto tému minulý týždeň. Je mnoho otázok, ktoré sa týkajú tohto návrhu smernice a komisia nie je ochotná spustiť proces pripomienkovania. Zainteresované strany by mali mať prehľad o tom, akým smerom sa snaží uberať Európska komisia. 40 európskych knižných diel sa považuje za diela bez autora. Začiatkom budúceho roka sa spustí projekt konkrétne návrh tejto smernice, teda je ešte dostatok času na pripomienkové konanie. Myslím, že by sme mali využiť túto príležitosť. Ďakujeme pekne. Teraz pán Grote. Demokratickej podiel na rozhodovaní a, e, a pokoj, e, to sú základné hodnoty v Európskej únii, už mesiac pracujú pracovníci Atlas e, deň a noc za to, aby presadili tieto svoje práva. Pracovníci pracujú preto, aby platila tarifná zmluva, aby im boli zabezpečené trvalé a bezpečné pracovné miesta. Žiaľ, zo strany vedenia podniku nie je ochota uznať vôbec právo rokovať s týmito zastupmi odborárov. Počas tohto boja vedenie podniku ehm, výrazne zastrašuje pracovníkov. Chcem vyzvať vedenie podniku, konkrétne pána Fela Filiphofa, aby ehm, bol ochotný spustiť tieto rokovania, aby si bol ochotný sadnúť za rokovací stôl. Nesmieme totiž pripustiť pošliapávanie tých demokratických práv, pretože takýto systém vytvára strach a prináša sociálnu nerovnováhu a nepokoj. Takýto systém nesmieme tolerovať v Európe, pretože skôr škodí našej demokracii. Grazie, la parola... Ďakujem. Teraz má slovo pán Preda. Euh, ďakujem pekne. Euh, iba euh, v krátkosti na tému prezidentských volieb na pobreží Slonoviny, pretože ja som sa zúčastnil volebnej pozorovateľskej eh, misie z 26 krajín eh, prišlo mnoho pozorovateľov eh, na tieto voľby. Prvé kolo týchto volieb prebehlo v októbri. Nezaznamenali sme žiadne podvody, žiadne násilnosti. Eh, výsledky boli oznámené relatívne nedávno, ale vo všeobecnosti nedošlo k žiadnym významným udalostiam v druhom kole, ktoré je naplánované na najbližšiu nedelu. E, tu však nie sú až také e, nekontroverzné vyhliadky. E, došlo k miere nepokojom na uliciach a kampáň nadobudla taký útočnejší charakter na základe pozorovaní pozorovateľa nemôžu vykonávať nerušenie svoju prácu, pokiaľ ide o pozorovanie kampane, teda musíme opätovne nastoliť pokoj, tak aby druhé kolo volieb mohlo prebehnúť pokojne. Spravodlivo je potrebné chrániť našich volebných pozorovateľov aj do nedele, aj po tejto nedeli. Ďakujeme pekne. Teraz e, prejdeme k správe pána mm, Beleta, ktorý ktorá sa týka verejnoprávneho vysielania v digitálnej ére. E, nech sa páči,